tento Európsky rok chémie úspechom. Už Marie Curie povedala, že by sme sa nemali bať toho, čo nechápeme a myslím si, že tento rok je naozaj dobrá príležitosť na toto. Ďakujem. Tým uzatvárame jednominútové vystúpenia a teraz ďalší bod správa pána Arsenisa o príprave lesov na klimatické zmeny. Dávam slovo na 4 minúty spravodajcovi. Ďakujem pani predsedajúca. Pán komisár, kolegyne, kolegovia, lesy sú pre nás všetkých veľmi dôležité, pre každého z nás, ktorý je tu v sále, pre každého Európana v každom kúte Európy. Lesy sú našou identitou, našim zamestnaním, našim zdrojom a E, tie lesy napriek tomu sú veľmi odlišné, pretože každý región Európy má iné lesy. Keď niekto pochádza zo severu Európy, tak e, potom v Stredomorí vidí veľa odlišností, vidí druhý lesov, ktoré vôbec nepozná, alebo ľudia zo stredozemia to isté zažívajú v strednej Európe. A my, keď e, z juhu ideme do severnej Európy, vidíme iné lesy, ktoré sú takisto veľmi produktívne, čiže sú veľmi odlišné a sú veľmi dôležité pre nás všetkých v Európe a sú veľmi osobitné. Ale napriek e, týmto rozdielnostiam majú pre nás veľký význam a musíme ich chrániť pred požiarmi. Takisto musíme chrániť rozmanitosť druhov v týchto lesoch a ďalšie veci. No a regióny samozrejme tu zohrávajú o úlohu. Celá Európa sa musí spolupodielať na ochrane lesov. V súčasnosti diskutujeme pozajtra. E, budeme hlasovať o správe parlamentu o ochrane lesov. Je to správa, ktorá od prvého okamihu vznikala v spolupráci všetkých poslancov zo všetkých štátov aj zo všetkých politických skupín. 50 kompromisných pozmeňujúcich návrhov bolo predložených a sú to vlastne pozmeňujúce návrhy všetkých regionov a všetkých politických uh, strán Európskej únie. Preto som si istý, že pozícia Európskeho parlamentu je tu dostatočne zastúpená a že s touto správou môžeme bojovať aj proti klimatickým zmenám. Čo žiadame? Žiadame, aby Biela kniha pre ochranu lesov počas klimatických e, zmien bola základom nového nariadenia komisie, ktoré nahradí staré nariadenie o ochrane pred požiarmi a takisto dúfajme, že to bude zahrňať aj monitorovanie lesov, financovanie a podporu lesníctva a lesov. A toto financovanie by malo ísť z druhého piliera SPP. 2% plôch O 20 plôch je pokrytých lesmi, ale iba 1 prostriedkov z SPP plinie do lesov. Okrem toho potrebujeme aj riešenie pri biomasu a potrebujeme aj udržateľné riešenie pre obrábanie pôdy, pretože tu súvisí s poľnohospodárstvom. Teraz catch the eye. Pani Basescu ako prvá na zozname. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že úlohou tejto správy je obrátiť pozornosť na ochranu lesov, ochranu lesov, ako aj zabezpečiť informovanosť, ale to je postavené na spolupráci európskych inštitúcií a jednotlivých orgánov členských štátov. V tejto otázke by som chcela obrátiť vašu pozornosť na článok 23 tejto správy, ktorá sa týka boja, boja proti nelegálnemu vyrubovaniu so, takisto by som chcela povedať, že trvalodržateľný management lesov je podstatný pre zabezpečenie biologickej rozmanitosti lesov v Európe. Musíme preto zabezpečiť finančné prostriedky do, investované do lesov a odstrániť právne bariéry, ktoré obmedzujú ochrane les, ochranu lesov. Takisto v oblasti boja proti klimatickým zmenám je treba chrániť lesa, lesy v rámci medzinárodných alebo nadnárodných projektov. Tiež Tiež by som vítala aj organizovanie e, vzdelávacích e, školení pre pracovníkov lesom. Pán Ferreira. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je veľmi dôležitá téma. Chcel by som uviezť dve veci. Prvá vec, že by som chcel obrátiť vašu pozornosť na, na hrozby, pred ktorými sú lesy a potom, čo sa týka exotických druhov, tie sa, tie, tie sa strácajú po lesných požiaroch. Je potrebné vypracovať veľmi dôkladnú dopadovú štúdiu, ktorá by e, preskúmala jednotlivé e, hrozby pred ktorým lesy čelia. Takisto je potrebné pripraviť programy, to komunitárneho, na komunitárnej úrovni, e, vrátanie e, reforestácie, teda zalesňovania a zabezpečenia z, e, zalesňovania miešaných lesov a zabezpečenie biologickej rozmanitosti. Takisto by som chcel, e, aby sme chránili lesné ekosystémy, musíme ich chrániť, musíme ich aj zároveň využívať ich hodnoty a pomáhať e, ich rozvoju. Mr. Paska first. Pán Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Aktuálne štúdie dopadov zmeny klímy na lesy v Európe

a napokon pán Kelly. Pani predsednička, dnes popoludní kolego, ja s kolegami sme boli v írskom zhromaždení a sme hovorili poprvýkrát v, v Deň Európy, takže to je historický deň. Toto je veľmi dôležitá téma, pretože lesy hrajú dôležitú úlohu v boji proti um, klimatickým zmenám hovoríme tu stále o obnoviteľných zdrojoch energie, ale lesy si zaslúžia rovnakú pozornosť alebo ešte väčšiu, pretože veľmi dlho trvá, kým sa e, vypestuje alebo vyrastie les, preto ho potreba, je treba chrániť e, je treba zabezpečiť e, aj ochranu lesov pred požiarmi, pretože jeden, e, les, jeden požiar môže zničiť naozaj tisícky hektárov e, lesa, má to tragické dôsledky, takisto aj e, reforestácie, programy zalesňovania a reforestácie sú tiež nepostačujúce, je potrebné zabezpečiť viac zalesňovania. To som si musela... Now, Nech sa páči, pán komisár. President and, uh... Ďakujem, pani predsednička, ctení poslanci. Chcel by som poďakovať eh, spravodajcovi, pánovi Arsenisovi, za jeho prácu pri, za jeho prácu na lesných požiaroch. Takisto by som chcel poďakovať aj v práci celého výboru. Komisia vyjadrila svoj zámer prijať, z, predstaviť zelenú knihu v kontekste bielej knihy, ktorá bola prijatá v roku 2009 o klimatických zmenách. Tá bola prijatá tá zelená kniha v marci 2010. Zelená kniha vlastne ustanovuje viaceré funkcie lesa a, a, a akými významy lesy v najbližších 10 ročiach strach stoja. Takisto je potrebné chrániť eh, informačné systémy o lesoch alebo zabezpečiť informačné systémy o lesoch. Um, lesy s, musia takisto byť predmetom verejného diskusie, kde všetci zúčastnení aktéry budú môcť eh, do toho um, sa vyjadriť, k tomu sa vyjadriť tak, aby potom eh, európska politika mohla platiť pre celú Európsku úniu. Um, ehm, vodiacím princípom mal byť rešpektovanie jednotlivých eh, kompetencií členských štátov a zároveň um, preskúmať, akým spôsobom by Európska únia mohla zabezpečiť zabezpečiť zo svojej úrovne kontrolu, do, kontrolu lesov alebo kontrolu dodržiavania legislatívy. Minulý rok bol veľmi bohatý na diskusie, e, aj bol, prebehlo verejné pripomínkovanie s zúčastnenými aktérmi a to všetko poskytlo dostatok informácií, aby komisia mohla pracovať ďalej. E, napriek tej, tomu, že existuje tej veľkej diskusii e, o, o tom, že či Európska unia potrebuje, či nepotrebuje um, politiku pre lesy. Um, môžem s potešením povedať, že to bolo jednoznačne prijaté, že všetci s tým súhlasia, že takáto legislatíva alebo takéto je potrebné a aj vlastne k tomu je aj správa pána Arzenisa. Zároveň tu existuje aké veľké množstvo a veľká potreba mať informácie k, e, o lesoch, a, ktoré súvisia e, s otázkami súvisiacimi s lesom, s lesom ako napríklad, akú zamestnanosť poskytuje, aké sú biohodnoty, e, biodiverzita a tak ďalej. Všetky informácie o lesoch musia byť e, zaevidované, zaregistrované. Ehm, pri preskúmavaní správy parlamentu sme začali už spolupracovať s členskými štátmi, aby sme ďalej rozvíjali a jasnejšie rozvíjali presne, aké informácie budeme potrebovať my na európskej úrovni. Pokračujeme v tejto práci ďalej. Ďalej je treba rozvíjať úsilie, aby info, keď, tedy, keď nám už tie informácie, ktoré dostaneme, aby sme všetko sme to zosumarizovali a vytriedili a budeme ďalej vyvíjať eh, úsilie v prospech našich lesov. Eh, a však v blízkej budúcnosti, keď budeme mať lepšie informácie, potom budeme môcť zabezpečiť prianú hodnotu z európskej úrovne v prospech lesníctva aj pri riešení sociálno-ekonomických a ekologických otázok, čím zabezpečíme lepší vplyv EÚ na lesy, tak aby mohli prinášať svoje prospechy a prínosy. Komisia sa teraz bude sústrediť e, na reakciu na závery rady a diskusiu, alebo verejnú diskusiu s účastnenými aktérmi. Ďakujem za vašu pozornosť, predsednička, ďakujem pánu komisár, ďakujem všetkým kolegom, že zostali tak dlho tu dnes večer s nami. Rozpráva je ukončená, hlasovanie bude v stredu. E, Schádza pokračuje zajtra ráno o 9. Program bol publikovaný.